Vážne dámy, vážené páni, začneme schôdzu výboru pre vnútorné trhu a ochranu spotrebiteľov. Poprosím vás, aby ste schválili program. Áno, pripomínam vám, že e, schôdza sa vysiela e, v živom prenose cez internet a všetky materiály sú k dispozícii na web e, sajte e-meeting. Toto je veľmi taká zaujímavá eh, mm, publikácia nášho bulletinu, eh, kde sa spomína eh, veľmi úspešné vycestovanie delegácie minulý týždeň, kde sme sa veľmi veľa dozvedeli o typovom schválení a teraz vieme o tom podstatne viac, ako sa to schválilo ešte pred uvedením na trh. To bolo veľmi zaujímavé Máme e, zápisnicu zo schodze, ktorá sa konala 13. 14. júla. Ak do konca e, schôdze vo štvrtok nebudú žiadne pripomienky, budeme to považovať za schválené. A teraz dostám slovo Katrin Steiner, ktorá nás bude informovať o činnosti skupiny o reforme e, pravduševného vlastníctva. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto príležitosť podať vám správu o e, e, činnosti pracovnej skupiny o reformy e, práv duševného vlastníctva. Mali sme stretnutie 13. a júla a 13. septembra. V júli sme sa venovali diskusiu mm, o APR. Hovorili sme predstaviteľom Úradu Spojených štátov takisto aj s predstaviteľom e, e, z úradu duševného vlastníctvu, ktorý pracuje ataše, e, ako ataše v EU, hovoril o všetkých problémoch v Spojených štátoch, hovoril o Bielej knihe, o copyrighte v pracovnej skupine Úradu pre právo duševného vlastníctva a o rozhodnutí prezidenta zaslať do Senát Marrakešský e, e, dohovor o e, zjednodušný prístup k materiálom pre zdravotne postihnutým, ako aj dohovor, ktorý zabezpečuje optimálny prístup pre ochranu televíznych vysielaní a podobne. Hovorili o, o tom, ako sa upravuje práca s dielami, ktoré nemajú autora Diskutovali sme eh, o tom, ako riešiť tieto otázky so zainteresovanými eh, inštitúciami eh, zo Spojených štátov. Myslím si, že to by bolo zaujímavé, aby na budúci rok sme vysvestovali za týmto účelom do Washingtonu. V druhej časti tejto schôdze s Jared DeGraffim a s predstaviteľmi nášho výboru sa týkalo digitálneho hospodárstva. Aj to bolo tiež dôležité 13. septembra sme eh, eh, eh, hovorili s predstaviteľmi ľudí, ktorí pracujú s licenziami pre voľné šírenie diel s predstaviteľmi Holandska Savi Blankers, s riaditeľom odboru pre medzinárodné záležitosti. Bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa viac o licenziách a o systémoch správy práv e, v oblasti e, kreatívnych spoločenstiev. Ešte vyčkam na vaše prípadné otázky. Domnievam sa, že e, dialog, ktorý máme s prediteľmi skupiny pre právo a práva duševného vlastníctva sú veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť Eh, mm, o našich stretnutiach s predstaviteľmi skupiny ART a mm, rada eh, eh, budem reagovať na prípadné otázky. Budete hovoriť niekedy neskôr o tom, čo prišlo zo strany komisie. Áno, odkedy bol zverejnený návrh ešte deň alebo dva dní predtým, ako bol zverejnený návrh o právach duševného vlastníctva, sme o tom hovorili, takže to bude v programe ale máme aj svoj vlastný návrh. Budeme e, posudzovať to aj z hľadiska e, e, výboru pre vnútorný trh, ale v súčasnosti pracovná skupina sa ešte nezýšla. Nemali sme zatiaľ príležitosť, o tom rozpracovať, ale som presvedčený, že o niekoľko týždňov sa opätovne zídeme. Žiaľ, nepočujeme pani predsedničku. Bohužiaľ, nie je zapnutý mikrofón. ospravedlňujem sa, e, to sú všetko veľmi dôležité otázky ohľadom, ako presklbiť sklbiť e, pravomoci e, nášho výboru a treba zabezpečiť plné využitie našich právomocí. Samozrejme, a Američanov to zaujíma v súvislosti s návrhom z Marrakešu. Je dôležité, aby sme o tom diskutovali v našom výbore aj naďalej. Má niekto nejaké otázky? Nie, tak ideme potom e, ďalšiu, e, ďalší bod pra, a, e, a, programu. Správa Nikola Dantý, správa z vlastnej iniciatívy, ktorou reagujeme na návrh komisie o Európskom programe pre kolaboratívnu ekonomiku. Takže i hneď odovzdávam slovo Nikolovi Dantýmu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Máme teraz prvú príležitosť diskutovať o veľmi dôležitej téme na základe predchádzajúcich diskusí v súvislosti s touto správou e, môžem povedať, že sme hovorili o jednotnom digitálnom trhu, e, spoločnom trhu. Venovali sme sa aj tejto záležitosti. Kolaboratívna ekonomika sa veľmi rýchlo mení musíme e, sa zorientovať e, e, v tom, aké má charakteristiky. Existujú viaceré aktivity pod týmto názvom existujú miestne lokálne platformy, ktoré si vymeniajú bezplatné služby medzi spotrebiteľmi. Existujú aj väčšie spoločnosti, ktoré poskytujú služby v globalizovanom svete Musíme to vnímať ako súčasť e, rozvoja digitálneho hospodárstva a aj celej spoločnosti. Sú to viaceré záležitosti, e, roboto, robototechnika, e, umelé inteligencie, viaceré platformy kolaboratívna ekonomika sa mení a mení životný štýl, vzťahy medzi ľuďmi a ovplyvňuje spoločnosť to, ako je spoločnosť organizovaná prináša e, pozitíva ako nové príležitosti, zahrňa e, nové skupiny ľudí, ktoré by v opačnom prípade mohli byť e, vylúčené z trhu, zabezpečuje jednoduchší prístup k transparentnejším službám a mení vzťahy. Sú tu aj však určité nerovnováhy, ktoré treba upraviť Eh, Kolaboratívna eh, ekonomika mm, dáva príležitosť pre hospodársky rast, nové pracovné miesta a pre modernizáciu ekonomiky a spoločnosti eh, môže sa zakladať na zodpovednejších modelách spotreby, umožňuje nám využívať zdroje udržateľnejším spôsobom. Väčšina spotrebiteľov využívajúcich služby bude dostávať kvalitnejšie služby, ktoré zohľadňujú ich potreby a poskytujú sa za nižšiu cenu. Kolaboratívna ekonomika sa stále vyvíja. Existujú rôzne systémy zhromažďovania údaje, údajov prepačte, a e, hovorí sa, že v tomto sektore obrad predstavuje o, e, okolo 13 miliard eur a do roku 225 sa zdvojnásobí. Nesmieme strácať čas, a musíme sa zúčastniť tohto vývoja. V EU nemáme také vysoké tempy hospodárskeho rastu ako v USA alebo Číne. Kolaboratívna ekona spôsobuje aj určité obavy a je spojené s istými problémami. A e, e, niektoré z nich už ovplyvňuje e, sféru práce a ľudské práva. Napríklad existujú e, digitálne e, odvody. To znamená, že je najvyšší čas, aby sme e, hovorili o rozhodnutiach, o tom, že pracovné vzťahy musí byť transparentné, musíme hovoriť o tom, ako sa využívajú osobné údaje, musíme pôsobiť proti možným negatívnym vplyvom na tradičnú ekonomiku a musíme zaručiť Eh, voľno neobmedzenú hospodárskú súťaž. Eh, musíme umožniť vytváranie nových ekonomických modelov. Kolaboratívna ekonomika je súčasťou digitálnej eh, revolúcie a to znamená, že musíme prehodnocovať naše sociálne, priemyselné a iné modely. Treba mať na zreteli body obsahnuté v oznámení komisii. Spomeniem niektoré z nich, ktoré sú najdôležitejšie prístup e, k trhu pre kolaboratívnu ekonomiku, zodpovednosť platform fungujúcich v režime online, ochrana spotrebiteľov, vplyv na svet práce, daňové záležitosti. Musíme diskutovať o tom e, v rámci celej Európy a musíme poukazovať na najdôležitejšie problémy a otázky, ktoré treba riešiť. Európsky parlament musí mať ambiciózne cieľy, musí sa snažiť viac. Treba využívať eh, získané skúsenosti eh, v súvislosti s eh, mm, digitálnou ekonomikou a musíme zaistiť všetkým rovnaké podmienky. Nechceme mať príliš veľa obmedzení, treba identifikovať hlavné charakteristiky hlavných subjektov, a treba e, zistiť aj e, správne povinnosti. Poprvé, treba sa venovať poskytovateľom služieb, treba jasne e, stanoviť rozdiely medzi mm, nepravidelnou prácou a inými druhmi práce. Treba mať jasnú predstavu o existujúcich rozdieloch a treba mať e, modely, ktoré e, sú založené na zodpovednosti. Treba e, poskytnúť aj verejným, verejnej moci príslušné právomoci. Treba mať na mysli aj, ktoré platformy sa budú používať pre digitálnu ekonomiku. Treba mať na zreteli zodpovednosť pred spotrebiteľmi, hovoriť o pracovných podmienkach a daňovom systéme Treba sa venovať používateľom, prípadne spotrebiteľom. Treba dať jasné vymedzenie pojmov eh, takých, ako sú eh, povinnosti, služby a treba sa uistiť v tom, že práva spotrebiteľov sú zabezpečené. Treba eh, získať dôveru ľudí v kolaboratívnu ekonomiku. To sú tie hlavné kľúčové otázky a treba zistiť ľuďom možnosť informovaného rozhodnutia. Treba e, sa uistiť, že budeme hodnotiť súčasný európsky systém ochrany práv. Treba e, definovať rozsah pôsobnosti a venovať sa aj určitým konkrétnym záležitostiam. Poprvé, Potrebujeme e, e, vyhodnotiť e, vplyv rozvoja tohto hospodárstva na pracujúcich, zistiť, čo všetko budú potrebovať v oblasti sociálnej ochrany. Treba hovoriť o preklbení medzi kolaboratívnou a tradičnou ekonomikou vo vzťahu ko všetkým sektorom vrátane finančného, finančných služieb a dopravy. Treba hovoriť o vzťahu mm, mm, kolaboratívnej ekonomiky s miestnym hospodárstvom. Pôjde o vznik novej hospodárskej situácie. Vážení kolegovia, e, e, mnohí z vás ste sa venovali rôznym aspektom kolaboratívneho hospodárstva a viem si predstaviť, že budete mať e, veľa otázok, ktoré treba riešiť v súvislosti s touto správou máme pred sebou veľa práce. Musíme reagovať na eh, otázky, ktoré eh, odznevajú v parlamente. Eh, požiadavky, aby sa vytvorili určité rámce pre budúce pravidlá s tým, aby kolaboratívna ekonomika poskytovala nové príležitosti. Existuje značný potenciál a treba ho maximálne využiť a rozšíriť v celej Európe. Je tu aj úloha pre zákonodarcu. Pozorujeme, čo všetko sa deje v jednotlivých členských štátoch, mestách, v rôznych oblastiach Ľudia sa snažia eh, reagovať tým, že eh, definujú miestne pravidlá, reagujú tým na vývoj trhu v nejakom meste, eh, platia určité lokálne úpravy v oblasti dopravy zavodzajú sa rôzne obmedzenia, uplatňujú sa pravidlá, ktoré sa môžu odlišovať od toho, ako je tu upravené inde, v iných mestách a ide nám o to, aby sme vytvorili e, vnútorný jednotný trh, ale stále pozorujeme rozdiely e, v Európe. E, Domnívam sa, že budeme vedieť spolupracovať s tenevými spravodajcami a som presvedčený, že pripravíme správu, ktorá získa maximálnu podporu. Budeme nás schôdzi koordinátorov hovoriť o časovom harmonograme. Dohodli sme sa, že v novembri zorganizujeme seminár ešte predtým, ako predložíme samotnú správu eh, na tom seminári prebereme niektoré podrobné a dôležité otázky. Ďakujem pekne. And Andrea, so you were placing speaking for Anna Maria? Andreas. sa äh, nahrádza Anu Mariu. Ja by som sa najskôr chcel poďakovať spravodajcovi za veľmi jasné e, postavenie sa k návrhu komisie. Návrh e, komisie to nie je prvý. E, sú to len akési oznámenia, ktorým zaujíma stanovisko naša kolegyňa Anna Maria Koraca Bild. Tá má na starosti aj oficiálne vypracovanie stanoviska. Ja ju však dnes zastupujem, keďže má iné povinnosti. Čo sa týka otázky hospodárstva spoločného využívania zdrojov, myslím, že to musíme zaistiť tak, aby sme držali krok s ostatnými ekonomikami sveta v tomto sektore novej digitálnej ekonomiky, aby sme boli na rovnakej úrovni, aby boli tiež normy platné pre všetkých eh, v rovnakej miere. Ja som sa rozprával s koordinátormi v rámci eh, konferencie OECD v Mexiku a tam jasne eh, zaznelo, že v Amerike je úplne iná definícia toho, čo my vnímame ako spoločnú zdieľanú ekonomiku. A Preto by sme si mali uzrejmiť jasné pojmy. Musíme e, sa dohodnúť na tom, čo presne v Európe rozumieme pod pojmom e, ekonomika spoločného využívania zdrojov. Myslím, že to, že zákaz služieb, e, služieb z takéto ekonomiky nie je rozhodne jednoznačne výhodou pre Európsku úniu. Naša skupina rozhodne takýto zákaz nebude podporovať, ale zároveň vidíme, že taká ekonomika by nemala ponúkať žiadne možnosti získavať nejaké um, výhody z hľadiska obchádzania daňových povinností napríklad a podobne. Budeme sa musieť pozrieť na konkrétne príklady um, príliš veľkých zjednodušení, um, respektíve tiež príliš veľkých komplikácií, tak aby to bolo čo najoptimálnejšie nastavené. E, rozhodne je na mieste e, zaoberať sa témou e, tejto zelenej ekonomiky a európsky prístup je na správnom mieste v tomto prípade, pretože je to už vo svojej podstate cezhraničná ekonomika, vyžaduje si to aj cezhraničné pravidlá, normy. Mm, myslím, že by bolo vhodné, ak by komisia sa pozrela v tomto časovom meradle na tento pojem, aby sa to neprenechalo príliš dlho v rukách členských štátov a to v záujme podnikov aj zamestnancov v tejto ekonomike. Viem a spomenul tu aj kolega Danty, že otázka fingovaného pôsobenia ako SZČO e, je tiež relevantná na tomto mieste, ako aj ochrana užívateľa. Celkom iste pri ďalších diskusiách tu v našom výbore sa ešte budeme mať možnosť k tomu vyjadriť podrobnejšie. E, chcel by som ešte Eh, upozorniť na stanovisko eh, Komisie pre monopoly z Nemecka. Eh, myslím si, že tento výbor zaujal veľmi jednoznačné stanovisko a stalo by sa to pozrieť si ho, pretože sa k tomu stavil veľmi kompetentne. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ja mám na starosti postoj tieňovej spravodajkyne za skupinu ECR. Vnímam to ako oblasť, v ktorej dochádza veľmi rýchlo k zmenám a musíme preto veľmi opatrne sa rozhodovať pri legislatívnych rozhodnutiach, či sa musíme postarať o to, aby sme príliš nedusili inovácie našou legislatívnou prácou aby tu bola dostatočná rovnováha. Vidíme, že táto ekonomika spoločného využívania zdrojov prináša nové možnosti, nové príležitosti v zamestnanosti, raste, že sa e, tým zvyšuje ponuka. A tiež vidíme, že tu nie je len o veľké podniky, ide aj o e, pomoc e, mnohým skupinám, ktoré sa cítia vylúčené, najmä ma zaujali príklady toho, že e, to pomáha vidieckým oblastiam, e, teda ľuďom, ktorí žijú na vidieku, ktorí sa cítia izolovaní, taktiež e, ženy, ktoré chcú pracovať na čiastočný úvezok, taktiež migranti a tak ďalej. Tiež vidíme, ako spotrebitelia využívajú mnoho výhod z tohto druhu ekonomiky. Musíme teda zachovať vyvážený prístup Zároveň však treba povedať, že táto ekonomika už do istej miery si získala dôveru spotrebiteľov, napríklad rôzne systémy hodnotenia a tiež zavádzanie e, typových značiek, e, takých štandardov. Toto tiež pomáha zvyšovať dôveru spotrebiteľa. Z nášho pohľadu sú však problémy v oblasti najmä tam, kde to rozhranie medzi tradičnou ekonomikou eh, a týmto novým druhom ekonomiky spoločného využívania zdrojov, kde dochádza k takému prelínaniu eh, trochu, napríklad čo sa týka spolupráce, eh, konzultácií, to by sme mali podporovať v plnej miere a to, kde už existujú už regulačné nástroje, ako napríklad smernica o nekalých hospodárských postupoch, eh, teda o nekalej súťaži, tiež eh, o narúšaní ekonomického pôsobenia. Musíme ich prispôsobiť eh, a aktuálnemu prostrediu, aktuálnym potrebám. A na to budeme potrebovať čo najaktuálnejšie informácie. Akokoľvek nové regulačné nástroje musia byť čo najoptimálnejšie nastavené z hľadiska budúcich potrieb a tiež sa musíme snažiť podporovať výmenu osvedčených postupov, aby bola zajistená proporčnosť. Ako výbor, ktorý má na starosti odstraňovanie prekážok e, obchodu na jednotnom trhu, mm, ma trochu znepokojuje, keď e, vidíme, že členské štáty e, zavádzajú pravidla, ktoré vytvárajú nové prekážky. Musíme vyzvať členské štáty, aby lepšie už spolupracovali, aby sa snažili o spoločný prístup, o snahe podporovať inovácie a tiež zajistiť potrebnú mieru ochrany. Myslím, že v niektorých členských štátoch sú k dispozícii veľmi zaujímavé príklady toho, keď je zjednodušené e, napríklad postaviť sa k otázke neplatenia daní. V niektorých členských štátoch je o mnoho jednoduchšie e, pre účastníkov takejto ekonomiky platiť dane, vyberať danie a toto by sa malo oceniť tak ako všetky aspekty regulácie. Tu by sme sa mali snažiť o lepšiu agendu, teda o agendu lepšej regulácie, najmä z hľadiska prístupu k malým a stredným podnikom. Akékoľvek nové pravidla totiž budú mať priamy vplyv na malé a stredné podniky. A v tejto oblasti, kde nie je celkom jasné, ktorý subjekt je podnikom, ktorý ponúka služby a ktorý subjekt je e, prijímateľom spotrebiteľom, musíme zachovať vyvážený prístup, aby sme nestratili e, tradičný druh ochrany spotrebiteľa Musíme zároveň podporovať nové inovácie, startupy. Ešte jedna poznámka. Prístup komisie je z pravidla veľmi vyvážený a podporuje využitie toho, čo už stanovuje smernica o elektronickom obchodovaní, aby tieto platformy, sa platformy mohli fungovať aby sa podporili všetky nové formy ekonomiky zároveň. Tu máme nový prístup komisie k otázkam autorských práv, čo vyvoláva mnoho nových otáznikov o tejto otázke právnej e, zodpovednosti a toho, čo sa stanovuje už v smernici e, elektronickom obchodovaní. A tie vyhlásenia ktoré vidíme v oznámení komisie, možno nebudú až natoľko pretávené do skutočnej legislatívy. Musíme si uvedomiť, že ak sa zmení legislatíva, tá základná legislatíva, bude to mať za následok aj podkopanie legislatívy, ktorá upravuje túto kolaboratívnu ekonomiku, najmä čo sa týka tzv. aktívnych hostiteľov. Môže to mať totiž dopady aj na e, napríklad výklad smernice o ochrane autorských práv a v tomto kontexte ručenia sprostredkovateľov, teda priamej zodpovednosti sprostredkovateľov poskytovaní služieb. Toľko teda z mojej strany. Teraz by som dala slovo dieťa, tá však bude trochu meškať, preto dám slovo Kaj Kalas. Ďakujem. Ja chcem privítať usmernenia komisie na túto tému. Myslím, že je to síce opatrný krok, ale rozhodne krok správnym smerom. V skutočnosti, ako už povedala pani predsednička, jednotlivé členské štáty postupne vytvárajú odlišné pravidlá na národnej úrovni, ale tiež na regionálnej a miestnej úrovni pre tento druh e, ekonomiky spoločného využívania zdrojov. A v tomto sa dokážu orientovať len veľké podniky, len veľké podniky naozaj dokážu e, tieto pravidlá dodržiavať, hľadať riešenia malé podniky v tomto smere nedokážu držať krok. Veľkou súčasťou e, týchto usmernení je najmä ich e, plnenie v praxi. Už máme rôzne regulačné opatrenia platnosti v smernici o službách napríklad, kde sa hovorí, že nové pravidlá by nemali diskriminovať žiadnych aktérov, že by mali byť odôvodnené verejným záujmom, že by mali byť, byť podložené konkrétnymi cieľmi, mali byť preporučné, že o tom musí komisia včas informovať. Tieto pravidlá rozhodne neboli oznámené včas. Táto notifikácia vlastne ani e, nie je relevantná. Komisia nekoná v prípade, že oprávnené nie sú. Teda v tomto smere si myslím, že komisia by mala byť aktívnejšia v snahe podporovať e, aktívnu výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Došlo k zásadnému posunu e, v rozložení moci medzi e, komisiou, spotrebiteľom a poskytovateľom služby vďaka tejto ekonomiky platformiem, vďaka internetu musíme preto legislatívu prispôsobiť tomuto dianiu. A tiež, čo sa týka porušení, chápem to tak, že vo Francúzsku je nové pravidlo, vďaka ktorému má prenajímateľ právo získať informáciu od Airbnb, či e, nájomník e, prenajal tento byt ďalej. E, toto je podľa mňa by bolo na mieste preskúmať, či je to najlepší prístup. Ja sa pýtam, aké budú ďalšie kroky. Tieto usmerenia teda už poznáme, boli zverejnené, ale teraz sa musíme pozrieť na to, ako sa budú plniť v praxi a ako dokážeme odstrániť prekážky, aby sme zasili rast v tomto sektore, aby sme nevytvárali ešte ďalšie nové prekážky. Myslím si, že odstránenie prekážok by malo byť hlavnou prioritou tejto správy. Ďakujem. There's no one from GUE. Za GUE tu nie je nikto, ani za zelených. Pán Šoltes, nech sa páči, predsa len. Ďakujem pekne. Kolaboratívna ekonomika je malá, ale rastie veľmi rýchlo a v niektorých sektoroch má čoraz väčší podiel na trhu a rozhodne to prispieva k hospodárskému rastu v Európskej únii aj v členských štátoch, pretože umožňuje jednotlivým občanom poskytovať služby a tiež eh, vytvára nové možnosti zamestnanosti, flexibilné pracovnoprávne vzťahy, taktiež nové zdroje príjmov. Spotrebiteľ má prospech z nových druhov služieb, lepších služieb a tiež z vyššej ponuky a nižších cien. vzhľadom na isté problémové pasáže existujúceho právneho rámca e, sa trošku e, zniasnila hranica medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služieb a, a tiež e, v kontexte profesionálneho a neprofesionálneho poskytovania služieb. Domnievam sa, že je potrebné regulovať tieto veci na európskej úrovni, tak aby sme zaistili dostatočnú ochranu spotrebiteľa a tiež aby sme jasne zadefinovali pravidlá pre tých, ktorí služby poskytujú. A tiež by sa mali zasiť rovnaké pravidla pre všetkých, aby malé stredné podniky a startupy dokázali konkurovať ostatným hráčom na trhu. Skupina zelených je proti úplnému základu a kvantitatívnym obmedzeniam, keďže to nemá za následok riešenie problémov alebo nedostatkov, ktoré pociťujú firmy. Toto ekonomiku musíme podporovať, e, nesmieme proti nej bojovať, ale musíme v tejto našej podpore postupovať opatrne a samozrejme používať pritom zdravý rozum. V niektorých prípadoch totiž aj táto kolaboratívna ekonomika môže mať nielen pozitívne, ale aj negatívne dopady. Najmä na ekonomiku v niektorých eh, sektoroch. Len si pripomínam príklad eh, Uberu, tu v Bruseli a v Slovensku teraz máme veľmi podobný problém, nakoľko teda tento nový druh služieb eh, poškodzuje tradičné druhy služieb. Musíme teda postupovať opatrne a so zdravým rozumom. Ďakujem. Marko Zulo. Marko Zulo. E Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za mm, veľmi e, široký prístup k tejto téme. Ekonomika spoločného využívania zdrojov predstavuje dosť e, veľkú časť našej ekonomiky, ktorá neustále rastie. Budeme sa teda musieť snažiť nájsť eh, a stanoviť hodné pravidlá pre tento sektor, ktorý bude zohrávať v budúcnosti ešte väčšiu úlohu, než eh, ju zohráva v súčasnosti. Musíme sa teda pozorne pozrieť eh, na to, kde sú pravidla v rozpore s existujúcou legislatívou, pretože v členských štátoch je mnoho prípadov, v ktorých legislatíva nie je jasná, sú tam rôzne všetky zóny, v ktorých nevieme, ktoré pravidlo aby sa malo dodržať a v mnohých prípadoch e, sa dokonca uplatňujú rôzne pravidlá v závislosti od e, konkrétneho prípadu, od konkrétnej osoby. Teda v poskytovaní služieb existujú rozlišné pravidlá a pritom e, by sme mali hovoriť o jednotnom trhu. Musíme teda stanoviť jasné zásady, e, usmernenia, legislatívny rámec, ktorý bude v plnej miere zohľadňovať všetko to, čo už v legislatíve existuje, ale nemali by sme sa báť prijať nové rozhodnutia Podľa toho, čo sme si doteraz vypočuli, e, tak e, budeme musieť v našom rozhodovaní pozerať dosť doďaleka v budúcnosti, budeme musieť mm, predvídať ďalší vývoj ekonomiky. Pravidlá, ktoré stanovíme, musia byť dostatočne flexibilné, musia byť e, dostatočne široko poňaté, aby dokázali sa vysporiadať s rôznymi zmenami, ktorým v budúcnosti dôjde. Eh, pre questo tipo di economia ampia musíme zajistiť, aby spotrebiteľ v konečnom dôsledku mal z týchto pravidel prospech eh, tým, že bude mať širší výber služieb na trhu, ale tiež tým, že sa vyhovie očakávaniam spotrebiteľa. Musíme sa snažiť e, o dosiahnutie konečného cieľa, ktorý spočíva v tom, že táto kolaboratívna ekonomika e, nesmie byť len nejakým spôsobom vyhýbanie sa daniam alebo obchádzanie legislatívy v oblasti práce. Ďakujem. Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt, ďakujem pekne, pani predsedajnička. Ďakujem za e, vystúpenie spravodajcovi, za jeho návrh. Myslím, že je tu e, viacero poznámok, ktoré by som mohla predniesť aj ja. Jednak definícia a pojmový aparát, ktorý s tým súvisí. Komisia, ako vidíme, navrhuje pojem kolaboratívna ekonomika. Myslím si, že tento pojem je nesprávny. Kolaboratívna ekonomika je len eh, malou súčasťou eh, platformovej ekonomiky a my by sme mali podľa mňa obsiahnuť eh, celý tento sektor platformovej ekonomiky. Teda nakoľko to patrí do rozsahu pôsobnosti našho výboru, pretože nie všetko to, čo sa ponúka na platformách, je predmetom kolaborovania. Je to predaj, je to poskytovanie služieb, musíme podľa mňa veľmi pozorne dbať na to, aby sme používali správne termíny. Myslím, že je tu aj oblasť, ktorá spáda do tejto kategórie, napríklad vedecké platformy, na ktorých vedci spoločne na niečom pracujú, teda spolupracujú v pravom slova zmysle. Ale ja by som netvrdila, že firma, ktorá poskytuje služby a svojou platformou ponúka tieto svoje služby, že to je nejaký druh spolupráce medzi kým vlastne? Medzi spotrebiteľom a taxikárom, medzi taxikárom a prevádzkovateľom platformy, alebo medzi kým vlastne. Teda musíme podľa mňa veľmi opatrne zadefinovať, o čom tu presne hovoríme, pretože podľa toho, o čom sa tu hovorí, sa k tomu musíme eh, podľa toho aj odlišne postaviť eh, otázky pracovného práva sú relevantné sociálne právo tiež, v iných oblastiach ide skôr o ochranu spotrebiteľa, v iných oblastiach o e, obe tieto oblasti, teda o oba tieto aspekty. Budeme musieť teda veľmi dávať pozor na to, o čom presne hovoríme, aby sme dokázali e, preskúmať, aké pravidlá sa kde musia stanoviť. Počula som, že tu niektorí sú proti tomu, aby sa niečo zakazovalo. Nikto predsa nechce nič zakazovať. My len chceme, aby v Európskej únii fungovala spravodlivá hospodárska súťaž, tiež vysoká miera ochrany spotrebiteľa, ako aj vysoká miera sociálneho um, zabezpečenia sociálnej ochrany. A tomu musíme podrobiť všetky naše rozhodnutia a opatrenia, ktoré prijímame. Myslím, že bude tiež dôležité preskúmať, nakoľko sa dá uplatniť právo, ktoré už existuje v súčasnosti v Európskej únii. Tu nemusíme nejako zasahovať, ak sa dá uplatniť, ak, ak sú tam nejaké medzery, mm, tak ich budeme musieť eh, zaplniť, uzavrieť a venovať sa im. A to je podľa mňa druhá veľká téma, ktoré sa budem musieť venovať. Ďalej, tretí aspekt, ktorý by som chcela nastoliť, sa tu už tiež spomenul, a síce ide o boj proti fragmentácii v tejto oblasti. aplikovaného práva. Nede tu len o členské štáty, ktoré majú buď odlišnú legislatívu alebo žiadnu legislatívu v tejto oblasti, ale ide tu aj o firmy, ktoré tieto odlišné legislatívne normy alebo mentálne hranice, ktoré existujú eh, na vnútornom trhu, eh, ktorú chcú zneužívať na to, aby sa obohacovali na úkor spotrebiteľa, na úkor um, pracujúcich. Eh, aj proti tomu treba bojovať a jasne uviezť, že chceme konať proti takéto fragmentácii. Nechceme neustále diskutovať o tom istom, ako sa teraz neustále opakujú diskusie v súvislosti so zraňovaním roaming poplatkov. Ja by som celý tento pojem skôr nazvala platformovou ekonomikou, nie zdieľanou ekonomikou. Podľa mňa je to výstižnejšie. Musíme sa teda postarať o to, aby to bol skutočný vnútorný trh, aby nedochádzalo k izolácii, k nejakému obchádzaniu, zneužívaniu hraníc eh, na úkor spotrebiteľa alebo pracujúcich. Ďakujem. You, Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, že som meškala, ale bola som na inej schôdzi iného výboru. Takže pustíme sa naozaj do diskusie. Pre mňa tá otázka znie jasne. Chceme alebo nechceme opätovne otvoriť smernicu o službách? Dnes vidíme členské štáty, ktoré príjmajú vnútroštátne opatrenia, ktoré sú zo svojej podstaty protekcionistické a sú navrhnuté tak, aby riešili otázky digitálneho veku tak, aby zachránili priemysel, ktorý v tejto chvíli prichádza o biznis a ja si myslím, že zákony EÚ sú jasné, akékoľvek regulácie, ktoré zabraňujú prístupu na trh, či už sú to požiadavky o licencia a tak ďalej, musia byť potrebné, oprávnené a proporčné, aby naozaj splňali ciele verejného záujmu. Tak ako sa uvádza v oznámení, nadbytočné alebo zbytočné zákazy ekonomickej aktivity môžu byť uvalované iba ako opatrenie naozaj v prípade poslednej možnosti. Smernica o službách má implementovať takéto zákony a prinútiť um, orgány členských štátov, aby revidovali takéto typy právnych predpisov a odstrániť obmedzenia prístupu na trhu. Čiže naozaj otázka z nechceme opätovne otvoriť túto smernicu. Pokiaľ áno, tak môžeme tento e, oddiel odstrániť a vrátiť sa k národnému protekcionalizmu a vôbec sa prestať venovať otázke slobodného trhu. A pokiaľ nechceme ju znova otvárať, tak musíme uh, riešiť, alebo teraz sa venovať tým pravidlám, ktoré sme už schválili, všetky pravidlá, ktoré nie sú proporcionálne a nesplňajú ehm, cieľe verejného zájmu, musia byť odstranené. Ja si myslím, že zakazovanie činnosti či pokus uplatňovať na nich e, zastaralé regulácie, predpisy pred éry internetu e, sú naozaj nepotrebné. Nie je potrebou, nie je nutne odpoveďou nájsť nové právne predpisy. Naopak, občas stačí jednoducho odstrániť základ problému. Mali by sme redukovať bremeno, ktoré je uvalené na našich prevádzkovateľov obchodov, nevytvárať nové problémy, Nechcem, aby digitálne hospodárstvo odrážalo štandardné hospodárstvo. Budúcnosť nemôžeme zastaviť a bolo by zbytočné sa o to pokúšať. Takže v prvom rade sa musíme e, dohodnúť na vízii ekonomiky spoločného využívania zdrojov a potom musíme vyriešiť otázky, ako je nastavenie hraníc medzi súkromným a verejným a tak ďalej. Ale najprv si musíme jasne uzrejmiť, čo je vlastne naša vízia. Ďakujem. Vyšinej. Merci, Vicky. Ďakujem za slovo. Myslím, že hovoríme o niečom veľmi dôležitom a to je práve otázka definícií. Hovoríme o niečom. O tom istom, ale vnímame sa na to z iných uhlov e, a chcem sa poďakovať Evelyn, ktorá veľmi správne povedala, že tu hovoríme o vzdelanom hospodárstve a tak ďalej a pritom ide v skutočnosti iba o poskytovanie služieb za odmenu, čo je samozrejme legitimné, ale ako náhle teda hovoríme o poskytovaní služieb, či už to je prostredníctvom platformy alebo štandardným spôsobom, mali by sa uplatňovať tie isté pravidlá. Bez ohľadu na hospodársky subjekt, ktorý tú službu poskytuje. Avšak isté existujú isté politiky, ktoré sú v zásade národné. Je to právo na prácu, sociálne právo. Ja súhlasím s tým, aby sme harmonizovali do maximálnej miery, či už ide o vykonávanie činnosti, o definície, či už ide o pravidlá prístupu, ktoré sú samozrejme dôležité, avšak témy, ktoré spadajú pod štátnu právomoc, tak nie sú zastaralé, nie sú archaické, nie sú anti, e, naozaj staromodné. Právo na e, mzdu, soci, na sociálne služby, to sú moderné veci, to sú aktuálne veci. Samozrejme, tužila by som, aby sme dosiahli harmonizáciu aj na celnej úrovni v Európe, ale v prvom rade sa musíme naozaj zamerať na charakteristiku tém, o ktorých sa tu rozprávame a naozaj musíme e, zabezpečiť aj sociálne ošetrenie napríklad práve týchto hospodárskych platform. Any other speakers? Chcel by sa ešte niekto prihlásiť o slovo? Would you like to hear from the commission? Komisia, je tu niekto za komisiu? Pán Van Hanen, nech sa páči. Za Európsku komisiu. Ďakujem za slovo. Chcel by som sa poďakovať váženým poslankyňam a poslancom za ich príspevky. Ja v tejto chvíli len zopakujem niektoré z kľúčových posolstiev, ktoré sa komisia pokúsila v rámci tohto oznámenia vyjadriť. Začnem s tým kľúčovým posolstvom. Domnievame sa, že ekonomika spoločného využívania zdrojov poskytuje príležitosti, ktoré vedú k vyššej miere výberu a nižším cenám pre spotrebiteľov a tým pádom teda poskytuje možnosť rastu a zväčšeného počtu pracovných miest. My sme sa nepokúšali definovať vzdelanú ekonomiku v tomto oznámení. Je to fenomén, ktorý sa rýchlo mení, vyvíja a je tu viacero výkladov toho, čo naozaj spadá pod vzdelanú ekonomiku a čo nie. Čiže my sme len hovorili o istých fenoménoch, ktoré sme v tomto oznámení chceli riešiť. Definícia, ktorá sa nachádza v oznámení, sa naozaj, eh, pardon, v komunikácii oznámení je naozaj iba na tento účel. Jedno z kľúčových posolstiev je, že chceme propagovať vyvážený vý- rozvoj vzdelanej ekonomiky. No čo tým máme na mysli? Všetky existujúce pravidlá, ktoré regulujú činnosť podnikov sa musia uplatňovať tiež na podniky, ktoré sú aktívne v oblasti vzdelanej ekonomiky, či už e, v prípade pravidiel na úrovni EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov. Otázka znie, ako toto dosiahnuť, pretože samozrejme pravidlá sú staré a nemusia byť nutne adaptované, prispôsobené novým podnikateľským modelom. Pokiaľ ide o európske právne predpisy, tak v našom oznámení sa nachádzajú usmernenia, a taktiež podporujeme členské štáty v tom, aby vypracovali jasné usmernenia na vnútroštátnej úrovni, či ich prípadne revidovať tak, aby boli tieto uplatniteľné, jasné a boli zamerané na rast a vznik nových podnikateľských modelov. Pokiaľ ide o budúcnosť, v tomto oznámení sa rieši prvý krok našich činností Budeme aj naďalej monitorovať, čo sa deje v oblasti vzdelanej ekonomiky v Európe. Budeme vypracovávať e, prieskumy. Už sme teraz začali zadávať štúdie na tému, čo sa presne deje na trhu, aké sú pravidlá v členských štátoch a ako by to celé malo vyzerať v budúcnosti. Taktiež pokračujeme v dialogu so zúčastnenými stranami, či už na úrovni fóra pre jednotný trh. No a samozrejme všetko, čo robíme, bude zverejnené. Ešte by som rád povedal, že činnosti na presadzovanie zo strany komisie budú pokračovať v súlade s princípmi, ktoré sme vyjadrili práve v tomto oznamení. Na záver by som rád povedal, že komisia vníma vzdialené hospodárstvo ako sľubný spôsob organizácie veci. Avšak je to priestor, ktorý sa mení veľmi rýchlo a budeme musieť sa pozrieť na to, ako sa to vyvinie prv, než pristúpime k nejakej činnosti, pokiaľ toto bude potrebné. Ďakujem. Eh, Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcel by som sa poďakovať kolegom, ktorí sa ujali slova. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom a ďalším kolegom. Myslím si, že dnešná diskusia bola naozaj veľmi nápomocná eh, a že nám teda pomôže naštartovať eh, prácu. Hovorili sme o definíciách. Áno, samozrejme, zelená ekonomika pokrýva rôzne veci. Sú to veľké podniky, ktoré pracujú na, fungujú na celom svete a tiež máte malé podniky, ktoré fungujú len v rámci miestnej komunity, takže je potrebné sa pozrieť na pridanú hodnotu takéhoto vzdelaného hospodárstva. Súčasťou e, sú aj ľudské vzťahy, nejde tu len o hospodársky aspekt. Takže si naozaj myslím, že sa musíme na to pozrieť aj z tohto uhla pohľadu. Musíme si zadefinovať to, o čom hovoríme, o čom, čo chceme riešiť, pretože ekonomika spoločného využívania zdrojov, či zdieľaná ekonomika, akokoľvek to nazvete, áno, pokrýva to veľmi veľa vecí. My sme sa tu možno pokúšali všetky riešiť pospolu. E, pokiaľ ide o vaše pripomienky, zaznamenal som, že si myslíte, že by sme mali byť ambiciozni, zadefinovať to správnym spôsobom, Samozrejme, nechceme nič obmedzovať, nemyslím si, že v niekoho záujme blokovať niečo, čo začína rásť. Takýto prístup si musíme zvoliť. Taktiež tu zaznelo, že vyvstáva potreba európskeho prístupu. Myslím si, že všetci vnímame, že každý región, každé mesto má vlastné pravidlá, začínajú zavádzať svoje vlastné predpisy. Viem, že sú v rôznych krajinách návrhy zákonov, či už v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, možno aj v iných krajinách, kde sa toto začína riešiť a naozaj tu hrozí, že sa ocitíme v situácii, kde každá krajina bude mať svoje vlastné právne predpisy. Nemyslím si, že len za to, že sme naozaj na začiatku vývoja tohto fenoménu, že by sme nemali nastavovať pravidlá. Musíme si nastaviť rámec, v ktorom sa popíše, čo už existuje. Potrebujeme, tak povediať, akési makropravidlá a systém, v ktorom by sme sa mohli zamerať na to, čo už existuje a čo by sa dalo ďalej rozvinúť. A potom by sme sa mohli dopracovať k spoločnému európskemu prístupu. Myslím si, že pokiaľ budeme spolupracovať, parlament tiež prispeje, tak si myslím, že sa nám podarí vypracovať správu, ktorá si získa maximálnu možnú podporu. Budeme sa zameriavať na ekonomiku spoločného využívania zdrojov a budeme sa tiež venovať záležitostiam, s ktorými sa stretávame každodenne. Isté sú tu isté problémy, ktoré bude treba e, vyriešiť a ktoré budeme musieť e, umiestniť do príslušného rámca. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. Um, so we are going to just take... Predsedajúca, ďakujem. Počkáme ešte pár minút na ďalších kolegov, poslancov, prvnež pristúpime k hlasovaniu. So, um, are we voting? Yes. So we can... Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Kathleen, chceš niečo povedať? Nie, čiže poďme priamo k hlasovaniu. Chcem že požiadať pani spravodajkyne. Spýtal som sa práve Pani spravodajkyňa Katrin Steiler, či chce sa ujať slova, povedala, že nie, môžeme rovno hlasovať. Hlasujeme o Európskom semestri pre, pre koordináciu hospodárskych politík a implementáciu priorit na rok 2016, čiže kompromisný e, sa návrh 1 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, za, proti, overíme si to elektronicky. Okay. It looks like your card's not working, but we... Zdá sa, že vám nefunguje kartička. Už je to v poriadku, dobre hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Čiže prejdeme na kompromis 2 za, proti, zdržali sa e, prijaté. Pozmeňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa e, prijaté. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté 32 za, proti, zdržali sa, prijaté 33 za, proti, zdržali sa, nie, prepašte, ten e, pravda, čiže 33, kto je za, nie, opakuje sa pani predsedajúca, kompromis 9, za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 7, za, proti, zdržali sa a prijaté. 38, to je dodatok za, proti. Overíme si elektronicky. Okay. That's carried. Takže prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali... Nie, ten je bezpredmetný, čiže až 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 11, nie, ešte 50 tam bola doplnená, za, proti, Zdržali sa. Musíme to overiť. Takže zamietnuté. Môžem sa opýtať, či moja kartička funguje, či ju zariadenie číta. Aj keď by vám to kartičku nepristalo, že prečítalo, bolo stále, aj tak by to bolo zamietnuté. Aj mne to tu bliká, takže to by nemohol byť problém so zariadením. Takže Katlin budeme rátať osobitne, ak súhlasíte, keďže má problém so zariadením. Teraz kompromis 11 za, proti, zdržali sa, zamietnut, eh, pardon, prijaté 61 za, proti, zdržali sa prijaté 62 za, proti, overíme si elektronicky. Katlin, zase, takže zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o návrhu použite prosím kartičko, už by to malo fungovať. That's fine. Don't worry. It's Good. Done. Thank you. Dobre, hotovo. 28 za, 2 proti prijaté, schválené. Ďakujem vám. And now a... A teraz jedno hlasovania o návrhu odporúčania do druhého čítania o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora. E, Spravodajkňa Dita Šarancová. Kto je za? Áno, schválené. 28 ku 2. A slovo má spravodajkyňa Dita. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa venovali eh, tejto agende. Myslím si, že sa nám podaril celkom dobrý výsledok, ktoré významným krokom eh, z hľadiska dostupnosti E, e, digitálneho obsahu. To nie je e, posledný krok smerom k rovnosti občanov z zdravotne postihnutých, ale je to dobré vykročenie a budeme dúfať, že aj rokovania ohľadom zákona o dostupnosti, že títo rokovania dopadnú úspešne. Nicola, you. <laughs> Okay, so... Takže hlasovanie je skončené. Ideme na ďalší bod programu. Pani predsednička eh, odkračala do iného eh, výboru. V jej mene som požiadať tých, kto odchádza, aby ste eh, odišli a ostatní zostali, aby sme mali tu ticho a začali hovoriť o stanovisku, pokiaľ ide o implementácii e, Európskeho fondu pre strategické investície. Ďakujem veľmi pekne za túto reakciu. Poprosím vás, aby sme sa upokojili. Tak ďalší bod, Európsky fond e, strategických investícií, naše stanovisko. E, Nikolaj Dant je našim spravodajcom a teraz má slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Skvelá práca sa nám dnes darí. Táto správa už bola predložená a dostali sme 66 pozmenujúcich návrhov. Pripravujem 6 kompromisných e, pozmenujúcich návrhov, ktoré by mali obsiahnuť väčšinu z toho, čo predložila PP, SAD a ALDE. Nie je jednoduché hľadať kompromis eh, s ENF a ECR eh, s pozmeňujúcimi návrhymi týchto politických skupín, pretože sa uberajú smerom eh, opačným k záberu tejto správy. A preto je veľmi ťažké, ak nie je nemožné hľadať spoločnú pôdu. E, ukončili sme prácu nad návrhom tohto stanoviska. Hovorili sme o potrebe konkrétneho financovania, e, o potrebe podporiť e, digitálne zmeny v spoločnosti. Existujú viaceré kľúčové body, ktorým sú venované pozmenujúce návrhy. návrhy a radi by sme vedeli eh, lepšie výsledky fungovania Európskeho fondu. Väčšinu týchto pozmeňujúcich návrhov dokážeme podporiť a chcem ich zapracovať do kompromisných návrhov. Sú tu tri témy, ktorým sa venujú pozmeňujúce návrhy. Ak hovoríme vo všeobecnosti, hovoríme o doplňujúcej eh, úlohe eh, Európskeho fondu tu potrebujeme dosiahnuť viaceré zlepšenia a na túto tému pripravujem kompromisný návrh. Ďalším problémom je nerovnosť geografického eh, eh, rozptýlenia eh, distribúcie týchto fondov. Chceli by sme dosiahnuť štandardný obsah, chceli by sme zabezpečiť väčšiu transparentnosť zdrojov z FC, potrebujeme zvýšiť informovanosť občanov a poskytovať viac informácií eh, o eh, príjimateľoch týchto prostriedkov. Je dôležité, aby sme poskytovali podporu spoločnosťam aj eh, ad hoc. Existuje určitá možnosť financovania malých a stredných podnikov, čo je dôležité. Chceme sa venovať E, tým investíciám, ktoré zabezpečujú e, náležitú prídanú hodnotu. A investičný fond je obzvlášť dôležitý e, pre dovršenie jednotného trhu a jednotného digitálneho trhu a preto musíme venovať viac prostriedkom v digitálnym zmenám a zlepšeniu konektivity, konektivity aj s využitím rýchlostného internetu s tým, aby to bolo E, komplexné pre všetkých občanov. E, počas nasledujúcich e, týždňov pripravíme kompromisné návrhy, aby sme získali maximálnu podporu. Chceme vyslať jednoznačný signál, aby sme mohli to posunúť aj výbor pre kontrolu, pre rozpočet a ekon, ktoré sú viečné výbory. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi spravodajcovi. A teraz tieňovi spravodajcovi Takže najprv predstaviteľka EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, Katrin. Takisto ďakujem e, e, pánovi Dantemu, nášmu spravodajcovi. Myslím si, že práve v júli, keď sme sa naposledy o tom rozprávali vo výbore, som spomenula, že e, vaša práca je dobrým východiskom. Na to sme nadviazali počas leta vy ste tiež spomenuli konstruktívne pozmeňujúce návrhy, napríklad 22, 23, 35 a 36, ktorí prekladali kolegové z EPP, skupiny SAD a ALDE. Som ešte viac presvedčená o tom, že počas nasledujúcich týždňov a dní e, na základe týchto pozmeňujúcich návrhov e, vypracujeme konstruktívne stanovisko. Som sa venovala e, téme tohto fondu FC i hneď od začiatku. A častokrát som hovorila, že nie je to dokonalý nástroj, ale ani nie my nie sme dokonali, nie sú dokonali naše e, inštitúcie. Nie je to všeliek, ale boli sme svedkami toho, ako e, počas viac ako roka s, sa poskytli konkrétne výsledky. A myslím si, že v súčasnosti e, občania najviac potrebujú e, od nás výsledkov našej politiky toho, čo tu schvaľujeme, aby to bolo jednoznačne v ich prospech. Myslím si, že 150 miliónov e, vo forme súkromných investícií, e, ktoré sa dostali do európskej ekonomiky vďaka zárokom FC, e, je značné číslo, pokiaľ by tento fond neexistoval. Tieto prostriedky by neboli investované do nášho hospodárstva. A práve preto my, predstaviteľa EPP, by sme sa chceli sústrediť na to, ako zefektívniť tento nástroj, e, namiesto toho, aby sme popierali e, jeho výsledky a volali po jeho zrušení. Domnievame sa, že e, mali by sme navrhovať riešenie, nielen poukazovať na problémy a všetko kritizovať jedno z riešení, ktoré spomína spravodajca, je vylepšenie eh, výkonnosti FC. Mám pozmenujúce návrh 18, ktorý stanovuje jasné kritérie eh, definovania eh, dodatočného efektu potenciálneho financovania z fondu Myslím si, že to zaujíma viacerých z nás a domnievam sa, že sa dokážeme e, e, dohodnúť na záverečnom znení. 31, 34 a 35. Títo návrhy sú tiež základom pre kompromis, pokiaľ ide o jednu z kľúčových priorít nášho výboru. E, mám na mysli dôraz na digitálny jednotný trh. Takisto vítam návrh rozšíriť a posilniť FC. Týka sa to e, viacerých výhrad, e, napríklad potrebu posilniť podporu malých a stredných podnikov, e, posilniť cezhraničné projekty, ktoré sú určené príjemcom z viacerých krajín. Som veľmi rada, že nový návrh sa jasne sústreduje na väčšie geografické podchytenie s tým, aby sme e, poskytovali služby na regionálnej úrovni, aby sme e, sklbovali, e, aby sme spájali zdroje z FC s inými zdrojmi. Ale samozrejme, predovšetkým treba maximálne využiť súčasnú snahu vyhodnocovania regionálnych návrhov v rámci FC a teším sa na spoluprácu s vami všetkými. Ďakujem pekne. Ďakujem za tento príspevok. A teraz e, tieňový spravodajca e, Richard e, Sulik, CR. Veľmi pekne. No, tento Junckerov investičný fond, to je taká tá škareda tvár Európskej únie. Je to vec, ktorá je úplne zbytočná, ktorá rozhoduje o investíciách, ktoré by nikdy neboli vznikli. Európska investičná banka tvrdí, že EFSI sa zameriava na podporu investícií tam, kde zlyháva trh. Trh možno zlyháva v hlavách európskych úradníkov, ale v skutočnosti, ak nejaká investícia nevznikne, tak to v žiadnom prípade nie je zlyhanie trhu. To je naopak, to je fungovanie trhu. Dovolte mi uviezť vám jeden príklad. Vo Francúzsku z tohto fondu bolo zainvestovaných 55 miliónov eur na výstavbu novej mliekarne celá Európa má prebytky mlieka. No ktorý súdny a rozumný človek s výnimkou európskych úradníkov by rozhodol o investícii do mliekárne v Európe v roku 2016? Toto je skratka postavené na hlavu. Takisto sú z tohto fondy, fondu podporované veterné elektrárne, pričom v Európe máme prebytok prúdu. Aký zmysel má stavať elektrárne, keď máme prebytok prúdu. Navyše v kombinácii s tou nebezpečnou politikou Európskej centrálnej banky, ktorá znížila úroky na 0 dnes nie je problém urobiť drvivú väčšinu, respektíve všetky rozumné investície, ktoré budú mať návratnosť a majú primerané riziko. A keď sa bavíme o zlyhaniu trhu, tak sú to práve takéto zásahy administratívne, kedy dochádza k zlyhaniam trhu. Junckerov fond totiž berie právo na rozhodovanie z rúk daňových poplatníkov a dáva ich do ruky bruselským byrokratom. Neprekvapuje ma, že pán Juncker, ktorý sa zrejme veľmi rád hrá na Boha, chce zvýšiť tento fond ešte na 500 miliard, ale svet nebude kvôli tomu lepší. Investícií nebude kvôli tomu viac Akorát budeme verejnými investíciami vytláčať tie súkromné a na daňovníkov prenášame stále viac a viac rizika. No a na záver mi dovolte teda iba jedno číslo. Dočítal som sa, že 115 miliard eur bolo preinvestovaných a e, je tu, sú tu snahy vysvetliť európskej verejnosti, aké je to strašne úspešné, že vzniklo 100 tisíc pracovných miest. To je 1 milión eur na jedno pracovné miesto. To je mzda na 30 rokov. Toto predsa nemôže byť úspech. To sú asi najdrahšie pracovné miesta, ktoré kedy vznikli. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. The next, uh... Ako ďalší tenevý vyspravodajca? Dieter, budete eh, hovoriť v jeho mene? Dita, budete hovoriť jeho mene? Áno, budem hovoriť e, v mene pána Goga, nášho teňového spravodajcu. Chcel by poukázať, že je jasné, že FC je predsa len úspešný projekt, ktorý má aj konkrétne výsledky, ktoré e, pomáhajú e, prekonať nedostatok investícií v Európe. Je tu značný záujem e, a účasť e, o, o, zo strany prostredkovateľských e, bank, ktoré poskytujú prostriedky malým a stredným podnikom. To je veľmi úspešné. E, komisia spolupracuje s e, e, správnymi orgánmi, aby využili všetky možnosti v zmysli legislatívy a zjednodušili prístup pre malé stredné podniky. Je veľmi dôležité, aby FC bol používaný širšie z geografického hľadiska. Treba posilniť komunikačnú kampaň a informovanosť, najmä v tých krajinách, kde snahy o získanie prostriedkov z EFSI neboli výrazné. E, pán kolega e, veľmi aktívne šíri informácie o EFSI v Litve zorganizoval viaceré informačné stretnutia pre predstaviteľov malých a stredných podnikov spolu s predstaviteľstvom komisie e, navrhuje, aby komisia pripravila informácie pre malé a stredné podniky, ktoré jednoducho a zrozumiteľne vysvetlia podstatu toho, ako malé a stredné podniky môžu získať financovanie pre e, podniky, ktoré e, e, sú financované z FC. Kolega domnieva sa, že väčšina tenových spravodajcov nemá rovnaký názor a že nebude jednoducho dosiahnuť kompromis. Ďakujem pekne. V mene GUE pán Pimenta López. Ďakujem pani predsednička. Budem hovoriť e, v mene pána Durana. V prvom rade by som chcel poďakovať e, pánovi Dantimu za návrh e, stanoviska. Ubera sa správnym smerom. Vo všeobecnosti dokážeme ho podporiť. Najmä súhlasíme s názorom spravodajcu o tom, že treba urýchliť tempo, aby sme naplnili cieľe strategického investičného plánu. Súhlasíme s tým, že FC by mal e, e, e, zabezpečiť väčší dodatočný účinok z hľadiska činnosti EBI. Treba sa sústrediť na aktivity, ktoré poskytujú dlhodobé prínosy pre občanov, ale aj pre životné prostredie. Napríklad energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie, a treba pracovať v tých regiónoch Európy, kde sú veľmi e, naliehavé mm, potreby, naliehavé potreby. Takisto mm, treba posilniť FC a zabezpečiť, aby fungovala aj po roku 2018. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. E, v mene Zelených FD alebo NF nemáme spravodajcov a zdá sa, že nikým iný neprejavil záujem o slovo. Pán spravodajca, chceli by ste ešte povedať niekoľko slov? Záverom, nech sa páči. Ďakujem pekne, Katrin. Chcela som povedať ešte jednu vec, ktorú som zabudla spomenúť. Odznelo tu totiž, že títo prostriedky e, sa vynakladajú, ale nie riešia to, čo je naozaj potrebné, či už ide o hospodárstvo alebo pracovný trh Musím povedať, že som sa zúčastnil viacerých e, stretnutí s predstaviteľmi malých a stredných podnikov v celej Európe, najmä e, e, a konkrétne na tému EFC. A počas ostatných 6-8 mesiacov sa im podarilo využiť nástroj určený pre malé a stredné podniky. A podľa mňa to je jednoznačné jednoznačne to, čo musíme e, robiť, poskytnúť občanom konkrétne výsledky. A to je skvelý e, príklad toho, ako sme pomohli malým a stredným podnikov vylepšiť e, súčasnú činnosť, prípadne rozšíriť svoju činnosť cezhranične. A myslím si, že stále kritizovať komisiu inštitúcie, to nie je celkom ono. Treba e, poukazovať na konkrétne výsledky, na konkrétny prínos e, e, z toho, o čom tu hovoríme. Ďakujem za túto pripomienku. Takisto vzhľadom na to, že fond existuje menej ako rok, tiež a aj to treba zohľadňať. Nech sa páči, pán spravodajca. Presidente, ma io ringrazio tutti gli... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili v diskusii. Chcem sa poďakovať tenovým spravodajcom za ich pozitívne vyjadrenia k môjmu návrhu. Myslím si, že ak podľa vás e, to je pozitívna zmena, môže to priniesť e, veľké výhody e, z hľadiska podpory získavanie investícií. Isté, že má tu aj tie isté stránky, zatiaľ však tento fond funguje zatiaľ iba rok. A vidíme, že zaznamenal už e, rast. Isté, že je čo zlepšovať, ale snahe zlepšiť fungovanie tohto fondu, snahe zvyšiť jeho efektívnosť, lepšie reagovať na potreby ekonomiky, musíme pracovať s tým, čo máme skupiny ALDE, EPP, okrem ECR a ENF predložili konštruktívne pozmeňovacie návrhy. Myslím, že sa nám napokon podarí dohodnúť sa na kompromise a verím, že stanovisko nášho výboru prispieje k tomu, že tento fond posilníme, že to pomôže malým a stredným podnikom, že posilníme strategické investície a tým podporíme rast a zamestnanosť v Európskej únii. Ďakujeme pekne spravodajcovi. Ešte čo sa týka eh, časového plánu, dnes eh, prebehlo preskúmanie pozmeňovacích návrhov. Kompromisné pozmeňovacie návrhy sa budú skúmať, ak sa nemýlim, 10. októbra a hlasovanie je naplánované na 11. októbra zatiaľ. Želáme veľa šťastia všetkým, ktorí pracujú na tomto návrhu. A týmto sme uzavreli túto tému FC a teraz prejdeme k ďalšej téme a síce téma, ktorá nás eh, zaujíma všetkých. Ide o cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu. Vidím, že tu máme 257 pozmeňovacích návrhov predložených zo všetkých politických skupín. Máme tu spravodajcu prítomného, pána Zula. Nech sa páči, dávam mu hneď slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Môžem v podstate skonštatovať, že sa to dá eh, zhrnúť veľmi pozitívne. Spolupracovalo sa nám veľmi dobre s stihmými spravodajcami, s koordinátormi. Snažili sme sa pokryť eh, čo najviac eh, rôznych stanovísk a postojov z tohto kompromisného textu jasne vidíme, že by sa malo jasne rozlišovať medzi prenositeľnosťou a nediskriminačným cezhraničným prístupom. Toto v podstate spája všetky politické skupiny, že chceme chrániť spotrebiteľa, ale isté, že tí, ktorí sa nesprávajú dobre a nedodržovajú pravidlá, by nemali eh, mať možnosť zneužívať medzery, ktoré existujú v systéme. Mali by sme sa snažiť o to, aby sa nenarúšala ochrana súkromia ľudí, neodôvodnenie, taktiež kontroly obyvateľov by sa mali vykonávať e, len v súlade s ustanovenými pravidlami. E, tiež by sa malo rozlišovať medzi poskytovaním platených a bezplatných služieb. A snažili sme sa nezavádzať príliš veľa prekážok e, bezplatných služieb tiež chceme, aby táto prenosnosť nemala za následok zmeny v ekonomickej rovnováhe medzi jednotlivými hráčmi a aktérmi, najmä v tých konečných fázach, keď ide o užívateľa, predplatiteľa služieb. Tiež by sa mali poskytovať e, úplné informácie o spotrebiteľovi, Chceme, aby sa povinnosti e, nemohli ľahko obísť tým, že sa presunie činnosť do tretej krajiny. Ďalej je dôležité zaistiť e, dostatočnú mieru ochrany spotrebiteľa aj celého sektora. Myslím, že tento text má podporu nás všetkých. Teším sa na výmenu názorov s kolegami. Ďakujeme pekne spravodajcovi. Dáme teraz slovo našim tenevým spravodajcom, najskôr za EPP Eva Paunová. Ďakujem, pani predsedajúca. Som to opäť ja, ale budem hovoriť stručne. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi aj našim ostatným kolegom za dobrú a plodnú spoluprácu na tomto riadení a tiež na tom, aby sme zaistili cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb Myslím, že sa nám pracovalo dobre. A to aj vďaka kvalitnému pôvodnému návrhu komisie. Myslím, že sa nám podarilo dodržať stanovené obmedzenia. Tiež sme tam zapracovali také úpravy, ktoré budú prospečné pre všetkých aktérov, pre poskytovateľov služieb, spotrebiteľov a aj držiteľov práv. Myslím, že na viacerých eh, schôdzach tieňových spravodajcov sa prebrali technické aspekty, podarilo sa nám dosiahnuť eh, významný pokrok v posledných dňoch. Konkrétne sme sa dostali teraz eh, k 25. pozmeňovacím návrhom, kompromisným návrhom, ktorý naša skupina EPP podporuje. A tie vlastne pokrývajú tie najpodstatnejšie tematické oblasti, ktoré sme sa v rokovaniach venovali. Nebudem tu zachádzať do podrobností o jednotlivých témach, už to napokon stručne spomenul aj spravodajca Myslím, že máme dočinenia s veľmi jasne zacieleným návrhom, tak aby sme umožnili spotrebiteľom cestovať so svojou obľúbenou knihou, hudbou, elektronickou knihou, ktorú si kúpili v členskom štáte, v ktorom majú trvalý pobyt, aby mohli cestovať po celej Európskej únii. Chceme nájsť eh, optimálne riešenie pre prenosnosť týchto služieb a tým sa pripravujeme aj na ďalšiu prácu na reforme autorských práv a, a tiež sa tešíme na hlasovanie vo štvrtok do poludnia. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo e, tenivý spravodajca za SAD Nikola Dante. Potom už je to naozaj všetko odo mňa. Ďakujem Markovi e, Zulovi, spravodajcovi za jeho prácu. Myslím, že sa mu podarilo dopracovať sa k dobrým kompromisným pozňovacím návrhom s ostatnými tými spravodajcami. Myslím, že celkovo sa nám podarilo dopracovať sa k dobrému výslednému textu, ktorý je v podstate v súlade s pôvodným návrhom komisie. Zachovali sme jeho znenie a v niektorých oblastiach sme ho dokonca ešte vylepšili. Najmä by som bol rád, keby sa jasne zadefinoval pojem e, obvyklého miesta pobytu a tiež trvalého pobytu, aby sme to jasnejšie zadefinovali v texte, aby sa predišlo zneužitiam a tiež aby sme predišli tomu, aby spotrebiteľ e, e, celý systém len nezneužíval. My nechceme presadiť liberalizáciu v celej EÚ, chceme len aby keď nie ste vo vlastnom členskom štáte, aby ste mohli e, využiť digitálne obsahy, ktoré ste si legálne kúpili e, vo svojom členskom štáte. Isté, že zoznam bodov je e, dôležitý, relevantný faktor. Musíme doceliť, aby bolo čo najobsažnejší. Mali by sme tiež zdôrazniť, že systémy geolokalizácie sa musia vylúčiť. To je dôležité hľadiska ochrany spotrebiteľa v Európe. Prostredstvom delegovaných aktov by sme mohli zajistiť v toho, či došlo k technickým inováciám, ktoré by odôvodnili doplnenie aj takýchto služieb do tohto zoznamu. Myslím, že je dôležité vytvoriť príležitosti tým, ktorí poskytujú bezplatné služby, aby ich mohli poskytovať aj naďalej aj svojim eh, klientom v zahraničí, eh, aj keď sú, dajme tomu, iba dočasne v zahraničí, tým, že budú môcť eh, na požiadanie si zvoliť takúto možnosť. To je napokon hlavným cieľom tohto nariadenia. Boli dosť veľké tlaky, aby sa poskytovali podrobné informácie od operátorov, najmä z hľadiska eh, toho, že oni majú najväčší záujem na tejto prenosnosti. Mali by sme si však uvedomiť, že toto nariadenie chceme dostať do praxe čím skôr. nechceme celý proces predlžovať. Po schválení by sme ho chceli čo najskôr dostať do praxe. Myslím, že ehm, je reálne stanoviť si ehm, rok 2017 e, ako dobrý termín. Bolo by to naozaj nádherné, aby sa v tom istom roku podarilo odstrániť roamingové poplatky aj zaviesť túto možnosť zahraničnej prenosnosti online obsahových služieb. Myslím, že s výsledkom môžeme byť spokojní a môžeme v plnej miere podporiť náš návrh, respektíve návrh komisie s menšími zmenami, ktoré sme e, do nej zapracovali. Dúfame, že parlament čo najskôr tento text odsúhlasí, aby sa to podala dostať do praxe čo najskôr, aby sme občanom dali túto možnosť prenosnosti. Ďakujeme pekne, Nikola. Teraz za ECR tu máme Emu Miklarkin. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, kompromisné návrhy, ktoré sme odsúhlasili minulý týždeň, sú e, dobrým základom e, na náš prínos e, k, k tejto tematike prenosnosti z výboru Júri. Myslím, že je to dobrá vyváženosť medzi ochranou trhu a ochranou spotrebiteľa. Myslím, že sa tie posilní v končnom dôsledku to nariadenie. Mám len niekoľko poznámok, ak dovolíte, ktoré sa týkajú týchto kompromisných návrhov v zmysle, že by sa dali ešte mierne vylepšiť. Napríklad, napriek piatim z týchto siedmých návrhov v kompromise 2, kde sa hovorí, pravidelne sa vracia v kompromise. Tento pojem nie je. Domnievame sa, že e, tým sa definícia zoslabuje. Teda podľa nás v ECR mm, kombinácii s inými pozícií návrhmi, ktoré zaistujú flexibilitu trhu a dočasnú prítomnosť e, podľa nás to veľmi úzko súvisí. Domnievame sa, že teda pardon, ak by sa to dalo do takéto úzkej súvislosti, tak by sa podkopala prenosnosť a cezhraničný prístup. Dívajme sa, že prenosnosť by nemala za násled- mať za následok cezhraničný prístup. E, ak by to bolo iba v úvodnom ustanovení a ak by nebolo možné overiť to v praxi, e, tak by to nebolo dostatočné e, v súčasnej podobe kompromisných návrhov je síce dotrčný priestup pre reguláciu trhu. Dúfam, že e, to tak naozaj aj bude po hlasovaní. Avšak okrem týchto kompromisných návrhov e, by som sa stala vyjadriť jednotlivým návrhom, ktoré sa snažia redefinovať alebo predpisovať rôzne podnikateľské modely alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do zmluvných e, slobôd v dodávateľskom reťazci týchto obsahov. Nechceme príliš um, regulačne zasaho- zasahovať eh, do eh, tohto sektora, nechceme eh, obmedzovať možnosť voľného výberu a tiež nechceme vytvárať zbytočnú záťaž, ani finančnú záťaž, ani administratívnu záťaž. Toto rozhodenie je našim cieľom. Nechceme jednoducho, aby si občania mohli sa dostať k legálne získaným online obsahom aj v inom členskom štáte. Chceme e, teda minimalizovať protirečenia, protiklady, ktoré sú v tomto nariadení e, v dôsledku rôznych postojov rôznych politických skupín. Myslím, že sme v dosť ojedinelej situácii, pričom e, viacero politických skupín, ktoré chcú, aby tu boli aj bezplatné služby s obmedzenými možnosťami overovania čo má za následok, eh, že bezplatné služby už nie je možné si zvoliť v prípade potreby. A aj keď takýto nástroj, je, ktorý by umožnil bezplatné služby, bol vylúčený, už eh, panovom nebude možné dobrovoľne si ho zvoliť v prípade želania. Dúfam, že to eh, nezníži hodnotu a prínos eh, celého toho, tohto návrhu. V každom prípade, ak sa nám podarí presadiť toho, aby eh, spotrebiteľ sa dostal k týmto obsahom eh, aj z rôznych zariadení, myslím, že sa tým splní účel. Dúfam, že kolegovia podporia túto správu, samozrejme odhliadnúť od týchto niekoľkých bodov hlasovaní, ktorých sa nezhodneme úplne všetci. Za skupinu Liberál dostáva slovo opäť Dita. Ďakujem a ja a môžem byť relatívne stručná. and his team for their Chcem sa poďakovať spravodaj som za naozaj konštruktívny prístup k tomuto dokumentu. Naša skupina samozrejme podporí väčšinu kompromisov, avšak je tu jedno ale. Druhá skupina použila licencie pre televíziu ako formu platby to nie sú všeobecné bežné dane, sú priamo prepojené na výrobu a vysielanie programov. Pokiaľ si zaplatíte licenciu, tak by ste mali mať zabezpečenú prenosnosť tohto obsahu. Okrem tohto bodu sme v princípe spokojní s odvedenou prácou. Myslím si, že návrh komisie bol dobrý a som rada, že sa ho môžeme v maximálnej miere držať. Dúfam, že aj stanovisko výboru Júri bude, alebo sa postaví k eh, finálnej správe rovnako rozumne ako Imko. Ďakujem, už nevidím nikoho z GUE. Teraz eh, zelený, nech sa páči pani Reda. Ďakujem za slovo a ja sa chcem poďakovať eh, všetkým kolegom za veľmi konštruktívne rokovania. Myslím si, že sa nám podarilo priblížiť kompromisné návrhy oveľa bližšie k pôvodnému návrhu komisie. Súhlasím s tým, že to bol veľmi dobrý základ pre našu prácu. A zahrnuli sme naozaj niektoré prvky, ktoré situáciu vyjasnia spotrebiteľom, napríklad, že budú mať aj naďalej prístup k programom v členských štátoch dočasného pobytu a nebudú musieť znova a znova e, riešiť otázku opravnenia v členskom štáte pobytu, nebude to viesť k vyšším cenám pre spotrebiteľov, táto otázka mobility. No a taktiež sme riešili to, že by sa upla- e, pardon, nariadenie malo a, uplatniť rýchlo a že by o tom komisia mala mala pravidelne informovať. Myslíme si, že to ide naozaj správnym smerom a súhlasíme s ALDE v tom, že sme mali byť ambicioznejší, pokiaľ ide o zahrnutie e, poskytovateľov vysvetle, vysielania, najmä pokiaľ ide o text týkajúci sa copyrightu, tam sa nehovorí nič o cezhraničnom prístupe. Ja si myslím, že keby sme, čo, to, čo by sme mali žiadať od vysielateľov, je otázka prenosnosti, to je minimum, čo by sme mali od nich žiadať. Dúfame, že sa E, podarí schváliť finálnu verziu správy. Ďakujem. Takže to je o tenevých spravodajcov všetko. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť k otázke prenosnosti? Takže nech sa páči, naspäť odozdám slovo spravodajcovi. Ďakujem naozaj len stručne. Chcem sa poďakovať tenevým spravodajcom za podporu Verím, že správa si získa širokú podporu. V rámci bodu rokovacieho poriadku 54 máme zdieľané právomoci s výborom Júri. Dúfam, že výstupy budú úspešné. Áno, hlasovať sa o tom bude vo štvrtok ráno, o tejto prenosnosti. Blížime sa ku koncu schôdze. Dúfam, že sa tu opäť uvidíme vo štvrtok. To bude naozaj veľmi dôležité hlasovanie práve o prenosnosti. Takže vám ďakujem pekne. A potom ešte koordiná, schôdza koordinátorov je naplánovaná na 5.30. Ďakujem pekne.